A rovnako by som vás chcela informovať, že v súlade s pravidlom 231 odsek 4 tak eh, nepadla tu žiadosť o zverejnenie korigenda, ktoré bolo prijaté včera preto je toto korigendom prijaté. No a tretie